also English is coming on my ears, and let's have a look. Is it improving? If I say so something in Finnish, jos minä sanon jotain suomeksi, niin tulkataanko tämä nyt? To ja, to ja odpowiem po polsku, co? Yeah, <laughs> you can. If you try to carry on.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 Kiitoksia. Sitten Rova Saahe ja sen jälkeen Kavadaan, mutta Rova Saahe, teillä on seuraava. Sorry, my name sounds different in Finnish. <laughs> I couldn't recognize my name. I'm sorry, Chair. Um, <laughs> but thank you anyway.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 and whether this aspect of, of informing people should be integrated in the platform on which the citizen initiative can take place. Um, thank you. Kiitoksia. Sitten herra Kavada ja sen jälkeen rouva Tuun vastaaja. Otetaan taas kolme seuraavaa. Kavada, olkaa hyvä. Merci, euh, Monsieur le Président. D'abord, euh, merci pour votre travail, euh, Madame la rapporteure.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 Bist du der richtige Berichterstatter oder Schattenberichterstatter? Oder tak teraz je spravodajcom tejto témy. Táto téma je veľmi brizantná, pretože v parlamente sme prijali uznesenie, kde ide o odsun Rómov e, z Francúzska. Pán Fisas. Gracias, presidenta. Ya sé que ese es un tema importante, es un tema delicado. Ďakujem pekne, pani predsednička. Muy fácil. Je to dôležitá téma. je veľmi ľahké sa dostať do demagogickej pozície a preto treba veľmi jasne formulovať túto záležitosť. Musíme hovoriť o ochote integrovať sa, keď hovoríme o Rómoch v Španielsku, Máme tú veľkú kočujúcu komunitu. Títo ľudia, kočovníci, sú veľmi dobre integrovaní do našej spoločnosti v Španielsku. Ale takto to nie je u Rómov. Napríklad, keď som hovoril s kolegom a navštívili sme mesto pri Barcelone, kde je veľmi veľká populácia Rómov, ktorí tam však žijú v domoch, nekočujú a tam sú s nimi problémy. Majú problémy so susedmi. Keď hovoríme s týmito ľuďmi, s Romami, vidíte, aké problémy majú zaintegrovať sa do španielskej kultúry, jednoducho sa do nej ponoriť. Oni sa obmedzujú iba na svoje vlastné prostredie, uzatvárajú sa do ňoho. A to treba brať do úvahy. Myslím si, že keď ide o krajinu pôvodu týchto ľudí, väčšinou sú to krajiny, ktoré dostávajú európske fondy a nerobia dosť na to, aby úspešne integrovali ľudí do spoločnosti doma, vo svojich krajinách. Zdá sa že možno, že to znie drsne, ťažko sa to počúva, to, čo hovorím, ale nesmieme túto záležitosť nechať, ponechať v rukách extrémnej pravice. Musíme zatrubiť na poplach, musíme byť odvážni, keď hovoríme o takýchto veciach. Ďakujem, pani Veržian. Áno, je to ťažká otázka. Je to otázka, ku ktorej mávame polemický prístup, predovšetkým v súvislosti s diskrimináciou. A máme ťažkosti, ako sa chopiť tejto témy, pretože nechceme stigmatizovať skupiny, o ktoré tu ide. Náš spravodajca by mal byť opatrný Otázka znie, na koho sa obracia táto správa. My sme predsa výbor pre kultúru a my by sme mali vedieť, o akej skupine obyvateľstva vôbec hovoríme. Mali by sme vedieť, ako sa táto skupina obyvateľov definuje sama. A Rómovia, to je európsky všeobecný pojem. To znamená, európske inštitúcie definuje, definujú pojem Rómovia. Ide nám o to, aby sme nevytvárali umelé delenie, aby sme brali do úvahy všetky skupiny obyvateľstva. Druhý aspekt. Nazdávam sa, že sa to týka všetkých kultúrnych menšín. Ak nám ide o to, aby sme nanútili náš model, ak nie, keď nie sme, akcept, nie sme ochotní akceptovať ich model, tak sa nedostaneme vpred. Musíme uznávať aj rozdiely druhého. Nemáme diskriminovať toho druhého len preto, že je iný. Takže to je vlastne ten základ nediskrimin- nediskriminovania. Ďalší aspekt. Nepostačuje to, že Európska únia dá k dispozícii finančné prostriedky a bude považovať túto politiku za účinnú. Nie. Je to veľký príklad toho, čo nemáme robiť. Čiže to je prototyp toho, ako to nerobiť, pretože peniaze, ktoré sa dávajú Rómom, sa nevyužívajú. Otázka znie, prečo sa nevyužívajú tieto peniaze. Krajiny z ktorých pochádzajú tie hlavné skupiny. Ja teraz nehovorím o jednom jedinom štáte, ale v každom prípade si myslím, že vlády samotné diskriminujú a keď majú dávať peniaze, tak to nie je najlepšia cesta integrácie tejto skupiny obyvateľstva. To je všetko, čo som chcel povedať úvodom. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Eh, myslím si, že vo veľmi vhodnom momente sa zaoberáme touto témou, keďže je skutočne aktuálna. Súhlasím so spravodajcom, že by sme nemali postupovať dogmaticky v tejto téme a mali by sme naozaj ísť podľa kompetencií, ktoré máme eh, ako výbor. Preto si myslím, že je správne, aby sme samozrejme sa zaoberali témou kultúry, ale eh, aj vzdelávania, ale aj športu. To je naozaj veľmi dobrá myšlienka, ktorú by sme sa mali venovať ale aj pokiaľ ide o toto, tu by sme sa mali konfrontovať navzájom a snažiť sa naozaj pochopiť. Pretože aj pokiaľ ide o vzdelávanie, tu je e, dôležitý, dôležitý medzník, sú tu e, vlády, aj e, teda obce, ktoré každý rok veľké sumy peňazí investujú práve do vzdelávania rómskych detí. A ich miesta v školách sú prázdne v ško- potom pretože tieto deti majú ťažkosti, tak toto nazvíme, a nechcem povedať, že, sa, že tam nechcú chodiť do tej školy, ale jednoducho majú ťažkosti e, chodiť e, tam a zúčastňovať sa vyučovania. Takže, toto, e, takže tá téma integrácie je veľmi komplikovaná pre tieto deti a pre ne potom neskôr, keď vyrastú, bude e, ťažké integrovať sa do spoločnosti, ťažké bude pre nich nájsť si prácu a svoje miesto v spoločnosti. Videl som veľa škôl, kde deti e, chodili, ale nepoznali ani jedno slovičko z e, e, jazyka z tej krajiny, kde sa nachádzali, nerozumeli vôbec ničomu z toho, čo sa vyučovalo práve. Ja si nemyslím, že to je ten najlepší spôsob, ako podporovať integráciu. Mali by sme umožniť, aby ľudia, samozrejme pritom budeme rešpektovať ich kultúru, zvyky a podobne, ale aby ľudia, ktorí žijú v danej spoločnosti, sa naozaj integrovali do nej, inak nehovoríme o, o ničom vlastne. Takže ja si myslím, že je, mali by sme sa venovať tejto téme skutočne do hĺbky, e, tejto téme vzdelávania a naozaj nedogmaticky. A až potom sa nám podarí naozaj e, niečo urobiť s tou reálnou integráciou tejto populácie.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 prejavila snahu rozširovať sa, veľmi rýchlo sa rozširovať a preto tu máme aj rôzne problémy. Konštatujeme, že sa síce problémy zlepšili alebo e, troška e, zjemnili, ale keď hovoríme o Rómov, situácia je iná. Podľa mňa nemali by sme mať veľké rozdiely medzi jednotlivými politickými skupinami. Niektorí tvrdia, že v Taliansku sa majú Rómovia lepšie ako na Slovensku. Pán Takula, vieme, že Rómovia sú v našej krajine veľmi dobre zaintegrovaní, ale aj tak existujú integračné problémy na rôznych rovinách. Existuje násilie v izolovaných prípadoch, takisto je tu problém stigmatizácie Nazdávam sa, že by sme mali postupovať veľmi opatrne. Mali by sme rešpektovať suverenitu jednotlivých štátov. Každá krajina by mala byť schopná rozhodnúť o tom, koho do krajiny pustiť či nie, ale nesmieme zabúdať, že to musí zodpovedať mobilite osôb a treba nájsť aj rovnováhu medzi oboma, oboma fenoménmi. Ma, credo che... Myslím si, že e, si treba vážiť toho, že v takto delikátnom momente diskutujeme o tejto téme a mali by sme si byť vedomi toho, že v hre sú zásadné hodnoty a aj náš výbor môže naozaj e, hlboko e, prispieť k pochopeniu alebo naopak obmedziť sa iba na to, že povieme, že integrácia je možná. Ja dúfam, že nepôjdeme touto cestou a ja si myslím, že sa podarí nájsť potrebnú vyváženosť kolegovi e, Takulovi, tak aby naša úloha v tejto veľkej diskusii naozaj e, bola, bola hlboká, bola značná. Táto téma sa týka mnohých e, krajín, aj začlenenia je to otázka týkajúca sa kultúry, takže ja si myslím, že je správne, aby sme sa pozastavili eh, pri tej interkulturálnej dimenzii tohto problému. Samozrejme, je to komplexná téma, pretože rozlišovanie na jednej strane medzi hodnotami, eh, po ktoré sa chceme podpísať, eh, aj teda pokiaľ ide o ústavu EÚ a ľudské práva, nediskriminácie, rešpektovania menšín a ich kultúr, na jednej strane je tu teda táto tematika, na druhej strane je tu e, otázka zabezpečiť v rámci teda legality a určitých pravidel integráciu aktívnym spôsobom. Nesúhlasím e, plne s tým, že by tu bol nejaký odpor. E, zo strany rómskych komunít voči integrácii, pretože poznám naozaj úplne odlišné e, okolnosti, ale sú tu určité základné e, podmienky, e, za ktorých by sa to mohlo e, stať úspešným. Aj e, za týmto slovičkom Rómovia e, je to skrytého toho veľmi e, odlišného. Sú tam e, Rómovia z EÚ, e mimo EÚ, sú tam zahrnutí Sintiovia, e, Rómovia a tak ďalej. Takže eh, už eh, eh, toto súvisí s mnohými otázkami, takže ide o to, že nie všetci Rómovia majú teda voľný pohyb na území EÚ. Je teda dôležité, aby táto iniciatívna správa spomenula aj určité pozitívne príklady integrácie z niektorých krajín Áno, nemali by sme možno e, sa snažiť postaviť do určitej konkurencie jednotlivé členské štáty. E, za všetkým je určitá história, určitý vývoj, ale e, je tu určitá línia vlastne urobiť, že povedať, že tie rómske sídliska sú v podstate také ako, ako tie, kde bývajú Albánci, napríklad v Taliansku. Ehm, v niektorých mestách naozaj máme vynikajúce e, výsledky v Taliansku, kde sa uzavreli takéto sídliska a jednoducho deti dostali e, štipendia, začali e, študovať, chodiť do škôl. Nie všetko sa dá opakovať ako ehm, nejaký vzorec všade, ale predsa len mali by sa zabrať aj tými pozitívnymi príkladmi. Takže Eh, nie, myslím si, že to nie je téma, ktorá je fatálne nemožná na to, aby sme sa jej venovali. Eh, mali by sme diskutovať na základe nástrojov, ktoré máme k dispozícii a snažiť sa tému eh, prehlbiť. Ďakujem, kolega Takov sa ponáhľa. Aby som chcela povedať ešte jednu vec. áno, ale musí odísť. Mali by sme uvažovať, či nie je možné tam, kde Romovia žijú, či by sme sa nemali snažiť občanov, ktorí tam e, bývajú, sa snažiť priblížiť e, k rómskym e, občanom. Napríklad niekto z nich by prevzal by sa stal ako, keby krstným otcom nejakého rómskeho dieťa a tri mesiace by s ním chodil napríklad do školy, po týchto troch mesiacoch by sa to dieťa dozvedelo, že to pre neho bezpečné miesto, že sa tam môže niečo naučiť Takže možno naozaj na tej úplne najnižšej úrovni takéto iniciatívy vytvoriť. Viem, že e, niekde to existuje, e, takže sú tu už aj príklady, ktoré by sa dali opakovať. Takže pani Sanchez, by sa chceli stručne vyjadriť ešte, ale prosím rýchlo, pretože áno, takú už musí ísť. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem formulovať môj názor rýchlo. Rada by som zdôraznila, že musíme použiť náš rozum. Mali by sme opatrne narábať s pojmom diskriminácia aj s pojmom Róma, Rómovia. Neznamená toto, že by sme nerešpektovali kultúrnu rozmanitosť. Existujú však sociálne a spoločenské modely, ale konštatujeme, že dnes máme problém s formou života Rómov, ak to môžeme takto formulovať. Počúvala som vás, keď existuje problém. V každom prípade máme problém s rešpektovaním. Existuje problém rešpektovať sa e, z oboch strán. To znamená, vy nerešpektujete, že ja hovorím, dobre, ide o základné hodnoty, ale pán Kostas povedal, že integrácia niekedy možná nie je, niekedy nie je korunovaná úspechom. Niekedy konšta- my konštatujeme, že sme členmi výboru pre kultúru. Musíme sa zaoberať týmto problémom, takže použijeme prostriedky kultúry a vzdelávania. Mali by sme si vymieňať naše najlepšie skúsenosti, mali by sme sa inšpirovať tými, ktorí dosiahli v tejto oblasti úspech, to, čo sa odohralo vo Francúzsku, to by sme teda nemali posudzovať teraz, nie je to naša úloha. Ďaleko viac by sme sa mali zaoberať skutočnými problémami. Sme tu na to, aby sme pomohli, aby sme vyriešili problémy. Nie sme tu na to, aby sme niekoho obviňovali. Pán Takula, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička. Žiaľ, musím ísť, veľmi ma to mrzí, že musím odísť. Stáva sa, že sa veci prekrývajú. Rád by som sa dotkol toho, čo som tu teraz počul. Áno, potrebujeme pilotný projekt, o tom som skalopevne presvedčený. Potrebujeme návrhy na rozpočet, Potrebujeme európsky model. Ale nebude to jednoduché. Vy viete, čo sa deje. Dnes môžeme diskutovať, môžeme polemizovať, v konečnom dôsledku môžeme predložiť projekt, to sa všetko dá. Ale potom potrebujeme integračný model. Potrebujeme tento integračný model. A model, ktorý máme vo Fínsku, funguje dobre. Ja som chodil do školy a v mojej triede bolo veľa rómskych detí. Bolo to niečo a je to niečo samozrejme. Vo fínskych školách, v mojej škole to výnimka nebola, ale v každom prípade potrebujeme európsky model, európsky projekt. Každá krajina má svoje zvláštnosti, o tom nie je pochyb. Mohli by sme o tom podrobne diskutovať. Dôležité je, aby sme vyformulovali konkrétne aspekty, aby sme ich spojili s finančným zabezpečením. Ja to ešte všetko zosúladím a spojím. Mali by sme vychádzať z najlepších praktík v prospech integrácie Rómov táto integrácia predpokladá to, že škola sa stane správnym nástrojom, že budú správne fungovať spoločnosti. My sme všetci občanmi Európskej únie. A Európa bola založená na popole holokaustu 6 miliónov Židov, 100 tisíc Rómov. Tak vyzerá skutočnosť a to znamená, že sú dôležité ľudské práva. Mm, Madame Ben tu sa hlási o slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa dotknúť ešte jednej veci. Sme vo výbore pre kultúru, ale nehovorili sme o rómskej kultúre. Rada by som sa tohoto dotkla. Keď Róm, Rómovia prídu k nám, nemôžeme povedať, že ich budeme integrovať tak, aby uvažovali tak, ako my musíme zohľadňovať ich kultúru. Aká je rómska kultúra? To sú tance, kino, spev. Neviem, e, či ste sa oboznámili s jednotlivými, eh, eh, či ste sa oboznámili s filmom o rómskej kultúre, ale je to dôkaz veľmi zaujímavej kultúre. O tom vôbec nepochybujem, hovorí pani predsednička, to vieme. Napriek tomu sa musíme snažiť Rómov zapojiť do našej spoločnosti. Predsa nemôžu byť extra spoločnosťou, musia sa zapojiť a pritom nestratia svoju kultúru je tu snaha prijať potrebné veci, ktoré sa musia v krajine prijať. Napríklad treba chodiť do školy, keď hovorí pán Takulán, že deti chodili vo Fínsku do školy, tak je to fantastická vec. Ale ja viem, že vo Francúzsku je sídlisko, kde deti nechodia, teda rómske deti nechodia do školy. Čiže pre mňa je dôležité, aby sa týmto deťom poskytla pomoc. To potrebujeme. Čiže potrebujeme e, súcit a pomoc. Isté máme veľmi veľa organizácií na tvári miesta, športové zväzy, rôzne spolky, ktoré by sa dali zapojiť na to, aby poskytli pomoc. Čiže s cieľom zapojiť sa do spoločnosti, predsa tým nikto nestratí svoju kultúrnu identitu, práve naopak dokáže ju lepšie využiť, ak sa zapojí do spoločnosti a vtedy zapojí aj svoju kultúru. Čiže tá jedna vec druhú nevylučuje. Pán Kavada, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som sa hlásil o slovo už prv, ale e, zjavne som sa dostatočne e, nerozčulila, preto e, ste ma nevyzvali k slovu. Je to veľmi zaujímavá diskusia, ktorá prebiehla relatívne pokojne. Rómovia sú práve takí Európania ako my, možno sú európsky európskejší ako my, sú indoeurópania, takže typickejší Európania. Musíme odlišovať, rozlišovať Rómov E, ktorí chcú žiť ešte kočovným spôsobom života medzi tými, ktorí sa už usadili. Takže to sú tie dve rôzne situácie. Konkrétne je to situácia v Španielsku a v Rakúsku, kde sa Rómovia zorganizovali a zakladali zväzy pomocou územných celkov sa zaintegrovali. To znamená, že tieto územné celky mali tento zámer. Veľmi dobre to fungovalo napríklad v Španielsku. V Španielsku existuje tzv. rómska buržoázia. Sú to rómsky lekári, právnici, nielen hudobníci, i keď to tak dobre nepoznáme. No a je tu žiaľ aj druhá stránka mince a to je chudoba niektorí Rómovia sa usídlili, to znamená členské štáty, v ktorých žijú, sú za nich zodpovední, ale niektorí už povedali, že niektoré členské štáty tieto finančné prostriedky nevyužívajú. My by sme mali zájsť o niekoľko krôčkov ďalej tomto legislatívnom období sme už o tom hovorili. Ja som bol v uplynulom období predsedom výboru LIBE. Dvakrát sme sa usilovali presadiť text, aby sme týmto spôsobom reagovali na situáciu. Európska exekutíva a niektoré politické skupiny Európskeho parlamentu nás pribrzdili. Teda tým sme nemohli dosiahnuť to, čo sme si želali pani Morčen e, z politickej skupiny ALDE, poslankyňa Rómov, chcela niečo docieliť, ale pribrzdili nás, ako som povedal. Teraz potrebujeme stanovy európskych migrantov, teda migrantov vo vnútri Európskej únie teda to sú tí, ktorí sa nechcú osadiť, že existujú tí, ktorí už žijú, usadili sa na nich, máme nástroje na ich integráciu, ale tí, ktorí ďalej cestujú, tak tých e, treba tiež podporiť, majú svoje práva a povinnosti. Tak teraz sa dotkni, dotknem práv v každej krajine Európskej únie musí byť právo cestovať ďalej, musí tu byť štatút, ale aké povinnosti by mali títo v úvodzovkách cestujúci? Súvisí to so vzdelávaním. Je potrebné poskytnúť vzdelanie tej krajiny, v ktorej e, cestujú? Možno by bolo dobre posadiť sa s Rómami a podisku- podiskutovať si o tom, aké vzdelanie si želajú pre svoje deti a čo by museli vedieť o Európe, napríklad o právach a povinnostiach občanov. Takže tam ešte máme ďalšie problémy ako zdravotníctvo. To, tu ešte úpravu nemáme. Ďalej tu otázka bezpečnosti. Bezpečnostné normy tie sa musia zachovávať, ďalej musíme ich chrániť. V niektorých krajinách Európskej únie to tak nie je. Napríklad v Dunajskej kotline sú často predmetom útokov, takže my by sme mali postupovať veľmi opatrne. Ešte krátučká poznámka súvisiaca s tým, čo povedal pán Kavada. V Španielsku sú zaintegrovaní tí, ktorých nazývam po španielsky Ritanos. Mám priateľov Ritanos, pán Kavada to veľmi dobre formuloval, tí sa nezaoberajú iba hudbou, ale sú to často lekári, právnici a sú perfektne zaintegrovaní do spoločnosti my nemáme s týmito Ritanos problémy. Máme problémy s Rómami. Nazývame Rómami tých, ktorí prichádzajú napríklad z Bulharska, z Rumunska, teraz z východnej Európy. A tam máme veľké ťažkosti s ich integráciou. Existujú ťažkosti medzi tými španielskými retanos a medzi Rómami, ktorí prichádzajú z tej druhej strany, tak tie vzťahy nie sú veľmi dobré. V Nemecku sme si zvykli hovorili o Sinti a Rómu. Nesmieme hovoriť o cigánoch, to je peoratívne. A preto hovoríme buď Sinti alebo e, Rómovia. A u vás zase je iná skupina, ktorá sa nazýva celkom ináč, možno majú celkom inú históriu, ale tiež patria do tej veľkej skupiny v úvodzovkách cigánov, tak ako sa niekedy označovali, bez toho by sme to mysleli pejoratívne, máme radi cigánsku hudbu, tak musíme mať radi aj cigánov. Takže problém je veľmi mnoho vrstvový, mnohoznačný. Pán Takula sa tým bude zaoberať. E, škoda, e, že nemohol počuť, čo práve povedal pán Kavada. Bolo by dobre, keby ste sa o tom ešte mohli porozprávať, aby sa všetky e, veci, o ktorých hovorili aj kolegovia z Francúzska, aby sa to všetko do správy dostalo. Ďakujem pekne. Nemáme tu žiadne ďalšie údaje. E, dostávame sa k ďalšiemu bodu, to je šestka na návrh kolegu Skuriu sme pozvali Gian Francesca Lupateliho, predsedu ACSO Európa. Ide tu o šport a ako všetci viete, e, téma šport je v Lisabonskej zmluve. Veľa z toho zrejme nebude, pretože nám chýbajú finančné prostriedky a rada nie je veľmi naklonená v tejto otázke. V každom prípade sa budeme touto tébou zaoberať a zda by sme niečo mohli odvodiť ako závery pre našu prácu na najbližšie, najbližšie mesiace. Máme dvoch rečníkov, pán Lupa Telly a meno druhého pána neviem, ten sa zrejme predstaví sám, obidvaja máte 15 minút, teda spolu 15 minút na to, aby ste načetli vašu tému a potom budete mať 15 minút vypočuť si otázky a potom na ne odpovedať. Pán Teli, nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Sme veľmi radi, že eh, tu dnes eh, môžeme byť medzi vami a predstaviť našu Európsku asociáciu. Som rád, že tu vidím kolegov, priateľov ako Markus Kúria, Mario Mauro a ďalších, ktorých som práve vymenoval, ktorí majú radi šport, a teda občanov, takže naša asociácia Európskych hlavných miest športu to je iniciatíva, ktorá má podporovať e, športové aktivity, pohyb, e, tak aby sa vlastne e, zvyšovala kvalita života občanov a aj úroveň života v členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne za to, že bolo možné toto stretnutie dnes zorganizovať. Dnes e, sú tu s nami aj zástupcovia kandidátskych e, krajín na hlavné mesto e, Európy športu Istanbul, teda na rok 2011, Istanbul, Cardiff a Anvers. Takže toto, tieto tri mesta sú kandidátmi na Európske hlavné mesto šport na rok 2011. Táto iniciatíva, iniciatíva vznikla v Madride v 99. roku kedy sme sa rozhodli eh, vypracovať eh, skupinu, eh, združiť teda in, in, skupinu iniciatív, športových iniciatív na európskej úrovni a vytvoriť jednu asociáciu so sídlom v Madride. Ide tu teda o to, že 3 tisíc Madričanov športovalo eh, v športových zariadeniach eh, mesta Madrid. My sme eh, urobili analýzu a vyšlo nám, že Madrid v roku 2001 bol teda naozaj prvým hlavným mestom, úsmým hlavným mestom športu. Bola to teda iniciatíva Madridu od 1. januára je teda e, naozaj povinnosťou miest e, poskytovať e, občanom možnosti športovať. Madrid bolo teda prvé mesto v roku 2001, potom nasledoval Štokholm, Glasgow, Alicante, Rotterdam, Stuttgart, Kodaň, Varšava, Dublin, Milano a potom Valencia v roku 2011 to bude. Naša organizácia chce podporovať e, e, občanov, aby e, vlastne mali lepšiu možnosť športovať pre svoje zdravie, pre svoju vyššiu životnú úroveň. A teraz by som chcel odovstať slovo kolegovi. Prezident, merci, monsieur Lupatelli. En fait, je vais... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Lupatelli. Chcel by som povedať čo si viac o našich aktivitách, konkrétnejšie. Pán Lopatali hovoril už niečo o európskych hlavných mestách kultúry, ale ja sa k tomu vrátim neskôr. Naša druhá aktivita je na diapozitívoch, ktoré vidíte. Už nejaký čas naše združenie rozvíja podpor v mestách prostredníctvom certifikátov, ktoré sa snažíme dostať na európsku úroveň. Je to napríklad výmena tých najlepších praktík, potom pozorovanie, pozorovateľské areály pre športové aktivity. Poprosím o jeden diapozitív dozadu. Snažíme sa mať taký prístup, ktorý by zahrňal všetky možné prvky, napríklad udelovanie certifikátov a cien by malo mať ceroeurópsky základ. Európske hlavné mesto športu sa volí, už máme zvolené na 2011, 12, 2012 sa dozvieme na konci novembra. Niekoľkokrát ročne zasadáme a to mesto musí mať definovaný počet obyvateľov a máme inú kategóriu, napríklad pre malé mesta pod 25 tisíc. Stredná, stredné mesta sú od 25 tisíc do 100 tisíc a európske hlavné mesta športu je taká vlajková loď, taká hlavná aktivita ACES. Ako vyberáme na tieto ceny, na tieto certifikáty. Nechcem ísť do detajlov, keď sa pozriete na webovú stránku našej organizácie, uvidíte ten podrobný proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov a ktorý umožní aj veľkým mestám, aj stredne veľkým mestám, aj malým mestám získať toto ocenenie v jednotlivých kategóriách. Ďalší diapozitív. Dôležitá aktivita je program kvalitatívnych certifikátov športových manažérov. Tam pracujeme na úrovni miest a stanovujeme tie najlepšie osvedčené praktiky. Ako to robíme? Robíme to tak, že hľadáme tú najvyššiu kvalitu manažovania športu v mestách. Naše ocenenie sa odovzdáva každý rok a tým vytvárame skutočný celoeurópsky certifikát na platforme, ktorého by sa diskutovalo o osvedčených praktikách športového manažmentu a vyberali by sa tie najlepšie. Je tam aj o technické investície, aj o odborné investície, napríklad v Madride. Budeme o tom hovoriť. Na európskej úrovni tieto ocenenia, cert- certifikáty budú súčasťou programu organizácie ACES. V európskom kontexte asi netreba o tom veľa hovoriť, iste to viete, že je mnoho iniciatív občanov, existuje aj Biela kniha o športe, existuje niečo ako Action 50. Šport sa jednoducho stáva skutočnou témou, skutočnou agendou, o tom vám nemusím zbytočne hovoriť, sami to viete. 60 Európanov sa zapája do európskych aktivít a 20 sú členmi istých športových klubov. Projekty, ktoré pripravujeme na Európsky rok dobrovoľníctva, sú také, ktoré spolupracujú úzko so službami Európskej komisie. Pripravujeme rozličné podujatia, ktoré zapájajú dobrovoľníkov. Máme našu sieť ľudí, ktorí spolu komunikujú. Túto sieť na to využívame. Chceme podporovať myšlienku dobrovoľníctva v športe. Uvedomujeme si totiž, že sú mnohé správy, ktoré v Európe už počiarkli dôležitosť športu a je mnoho inštitúcií, ktoré sa zapájajú do športu v jednotlivých štátoch Európskej únie, ale v inej krajine sa môže situácia líšiť. My by sme preto radšej využili celú európsku platformu na podporu myšlienky dobrovoľníctva v športe a cez nechce vychovávať nejakých elitárov v športe, chceme hovoriť o športe pre každého, nehovoríme o profesionáloch. Berieme šport celkovo inak pre všeobecnú verejnosť. Ako povedal náš predseda, už táto iniciatíva beží 10 rokov. Je to tiež občianská iniciatíva v oblasti športu. Šport uznávame ako tematiku, ktorá v Európe rezonuje a spolupracujeme aj s Európskou komisiou, aj s Európskym parlamentom na, na tom, ako by sme posunuli túto myšlienku na vyššiu úroveň. Chceme, aby celý proces bol transparentný, chceme zlepšiť všetky oficiálne procedurálne postupy a chceme aj e- rozpočtové záležitosti posunúť na vyššiu úroveň. Ďakujem vám za slovo. Ďakujeme výboru za to, že nás e, pozval dnes a chcel by som ešte pripomenúť všetkým poslancom aj pani predsedničke, že 30. novembra začne e, viať vo Valencii zástava Európskeho hlavného mesta športu a vtedy aj oznámime e, Európske hlavné mesto športu na rok 2012, teda Istanbul, Eh, Cardiff a Antwerpy eh, sú kandidátske mesta. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá eh, informácia, pretože sú tam aj pomerne malé mesta, ktoré dostanú túto vlajku írske, talianské, rumunské mestečka k ním patria. Ja si myslím, že Um, pokiaľ ide o šport, tak ako ho chápeme my, tak je to niečo, čo podporuje priateľstvo, bratstvo, uh, humanitu, uh, podporuje integráciu. Počul som, že hovoríte o uh, Rómoch, Rumunoch a tak ďalej. A ja si myslím, že práve tu je šport dôležitý a jeho úloha dôležitá, pokiaľ ide o integráciu tejto mládeže. Takže my sme vám k dispozícii, my sme k službám Európskemu parlamentu, Európskej komisii tak aby sa naozaj e, šport stal e, skutočným nástrojom integrácie. Ďakujem pekne. E, musím sa priznať, že poprvýkrát o vás nespočujem. Respektíve Marko, keď ma požiadal, aby sme prejednali tento bod, tak vtedy som o vás počula poprvýkrát. Ja sa vlastne čudujem, e, že e, sa tieto informácie k nám nedostali už skôr, pretože ja som bola prvou spravodajkňou pre šport v 95. tu v parlamente, takže vlastne som už o vás mala dávno vedie, takže zdá sa, že niekde to hapruje s komunikáciou s nami doteraz. No a my existujeme od roku 2001. Uh, Takže už 9 rokov prešlo, takže niečo som už o vás mala e, počuť, ale pán Skúria aj kolega už e, očividne teda majú veľa informácií, takže som rada, že sme dnes mohli spolu podiskutovať. Chcela by som ešte pripomenúť, že téma športu a začlenovania mladých ľudí do spoločnosti, obzvlášť teda e, migrantov, to je dôležitá téma ktorej sa venuje aj ostatné inštitúcie, Street Football World, e, poznám napríklad, e, ktorí sa práve o toto snažia, snažia sa integrovať mladých ľudí pomocou futbalu. Takže ja si naozaj myslím, že toto je ten správny smer a práve keď budúci rok e, sa budeme venovať téme európskej dobrovoľníckej práce, E, myslím si, že aj v tejto súvislosti s vašou e, prácou sa to dá veľmi pekne zosúľadiť. Možno by ste si mohli poznačiť otázky. E, zaujímalo by ma, ako sa financujete, čo Európska únia vám prispela ako finančné prostriedky doteraz a ako ste, akú organizačnú štruktúru máte koľko ľudí u vás je v eh, administratíve, koľko teda eh, zamestnávate priamo a koľko inak je k dispozícii na to, aby ste mohli zabezpečovať svoju činnosť. A teda či eh, okrem EÚ ešte niekto prispieva, či regióny, či mesta. A je tam iba, e, iba, iba titul, alebo týmto mestám naozaj udelujete okrem titulu aj nejaké finančné prostriedky na podporu športu. To, športu. to by boli moje otázky, ale ja dám e, teraz ešte miesto aj ostatným kolegom, aby e, sa vás mohli spýtať, čo ich zaujíma. Pán Fisas. Ďakujem. Ďakujem. Ja som, by som rád poďakovala aj pánu Lupatelimu za prezentáciu. Ja som si tiež vôbec neuvedomoval, že takáto organizácia existuje. Až nedávno som o vás počul, pretože španielské predsedníctvo, keď bolo stretnutie k športu v Madride, tam som sa o ňom dozvedel prvý raz, pán Lupateli. Je to veľmi dôležitá iniciatíva, oceňujem to. A poprosili nás z ACESu, aby sa Európsky parlament zapojil viac do aktivít tejto organizácie. Mnohí kolegovia, poslanci, ste dostali pozvania. Vytvorili sme neformálnu spoločnosť priateľov športových aktivít a hlavných miest športu tu v Európskom parlamente máme takúto neformálnu spoločnosť. Preto pozývam všetkých kolegov, aby sa k nám pripojili. Aj pán Kostas tam je napríklad a ďalší poslanci. A podporujeme túto asociáciu. Je dôležité, aby sme odpovedali na otázku našej predsedničky, ACES robí eh, mnoho dobrej práce, napríklad tento titul hlavného mesta športu, a celkovo podpora najlepších osvedčených praktík vo športe, mysl- v športe si myslím, že toto je skutočne istý modelistý príklad európskej aktivity. Je to ako keby európska značka športu robiť takéto čosi. Je dobré, že takéto prepojenia existujú medzi ECSom, Európskou úniou, Európskou komisiou a myslím si, že to bude čoraz dôležitejšie je, bude dôležité aj zabezpečiť ďalšie financovanie ACESu. Už sme o tom hovorili s úradníkmi na komisii, ktorí tiež majú na starosti šport. A ak Európska komisia by musela robiť prácu, ktorú robí teraz ACES, určite by to nestihali, pretože nemajú na to ľudí, nemajú na to peniaze, zdroje. Sme preto veľmi radi, že toto sa podujel robiť ACES. Komisia by mohla však sa rozhodnúť niečo z týchto činností odfinancovať a takisto by bolo dobre viac hovoriť o tom, čo sa deje v rámci ACESu. Isté má každý problémy s financiami v dnešných časoch, aj celkovo problémy s financovaním športu sú známe a pretrvávajúce, ale myslím si, pani predsednička, že by sme sa aj tejto agende mali venovať intenzívnejšie Možno by nám mohli kolegovia povedať, ako je ACES dnes financovaný. Ďalší kolega má slovo. Ja môžem zvorazniť len to, aký veľmi dôležitý je šport pre Európsku úniu a miestne komunity vo na celom území EÚ. V rámci EÚ šport môže zmeniť zameranie ľudí, zmeniť ich životnú dráhu a preto by sme mali podporovať myšlienku športu pre všetkých. Mali by sme podporiť miestne samozprávy, aby investovali viac do športu vo svojich obciach a komunitách a to, čo robí ACES, je vynikajúce. Prečo? Pretože zastupuje tú iniciatívu, ktorá slúži ako inšpirácia, ktorú by si mali vziať za vzor obecné úrady. Máme tu mesta, hlavné mesta, ktoré investujú do športu a ak vznikne iniciatíva na európskej úrovni, mohla by sa potom použiť ako inšpirácia pre rozličné ustanovizne, obecné, mestské a ďalšie úrady, ktoré by sa mohli zapojiť do financovania športu pretože si myslím, že financovanie športu sa dá dobre vyriešiť na lokálnej alebo štátnej úrovni, na európskej už menej. Tam sa dá len podporiť. Pán. Ďakujem pekne, pani predsednička. U mňa je to podobné ako pri Doris eh, Pák. Eh, ja mám rada šport, ale teraz som o vás nepočula. Eh, takže bolo mi skryté, že existuje niečo také ako Európske hlavné mesta športu. Myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka, idea, ale dáva zmysel samozrejme iba vtedy, ak to má určitú publicitu a aj nejaké modely best practice, ktoré ste popísali, keby e, e, boli, mali takisto väčšiu publicitu e, teda nad rámec daného mesta. Doteraz nie je ešte celkom jasné, ako ste organizovaní, či máte členov, ako sa združujete. Sú to jednoducho ľudia, ktorí povedia, e, že e, chcú spolupracovať, alebo vašimi členmi sú športové e, združenia, takže mohli by sa k tomu vyjadriť, nie je mi to celkom jasné zatiaľ. A potom by ste možno mohli povedať pár slovami, podľa akých kritérií sa mesta vyberajú, aké podmienky treba splniť na to, aby sa nejaké mesto stalo európskym hlavným mestom športu. Silvia Costa, pani Kosta. Ďakujem. Musím povedať, že ja už trošku dlhšie možno poznám túto asociáciu, eh, pretože v Taliansku je pán Lopateli veľmi eh, známym eh, za svoju stálu aktivitu v tejto oblasti a myslím si, že aj v Španielsku. A táto iniciatíva je veľmi blízka duchom Lisabonskej zmluve, pretože sa tam hovorí naozaj o subsidiarite, o podpore športu a vytváraní podmienok na to, aby sa to, tieto možnosti otvárali čoraz väčšiemu počtu občanov. Takže na úrovni uh, súkromnej uh, neziskovej uh, asociácie teraz vznikla, vznikol návrh vytvoriť takúto, takúto iniciatívu strategického charakteru, vytvoriť eh, tieto európske hlavné mesta športu. Pred 9 rokmi sa teda vyformovala sieť, čo je teda pomerne nedávno, miest, ktoré sa chcú zúčastniť, ale nie len eh, za teda ehm, účelom toho, aby sa stali hlavným mestom eh, športu. Ehm, treba naozaj, aby tieto mesta preukázali, že majú naozaj záujem vybaviť sa e, takými nejakými športovými zariadeniami vybovať sa v tejto oblasti tak, aby e, vlastne preukázali, že majú skutočne hlboký záujem v tejto oblasti. že umožňujú teda obsa- e, občanom športovať, že majú záujem na zlepšovaní ich prístupu k športu. To je predpokladom. Taliansk Európskej olimpijský e, výbor, takisto túto asociáciu uznal ako za záslužnú na európskej a talianskej úrovni. A e, samozrejme e, treba čo to aj objasniť, ale čo si myslím, že by bolo dobré, by bolo, keby tu vznikla nejaká možnosť Eh, na základe tých nových kompetencií, ktoré v Európe existujú. Keby sa vytvorilo určité nejaké uznanie, eh, Samozrejme je tu určitý proces, za tým eh, musíme postupovať podľa určitých zásad, aby došlo k nejakému uznaniu, k nejakému európskemu označeniu pre túto jedinečnú iniciatívu. E, je jediná svojho typu a naozaj združuje veľmi veľa občanov a veľmi veľa miest. Takže ja si myslím, že toto vypočutie je veľmi, veľmi dôležité pre náš výbor. Ďakujem. Kolega Kelly. Ďakujem, kolega Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Firstly, uh... Ďakujem, pani predsedníčka. Uh, vítam pána Lupateliho a jeho kolegov medzi nami dnes ako pán Fices a ja už e, som mal e, príležitosť sa s vami stretnúť v minulosti a bola to veľmi dobrá spolupráca mesta, ktoré e, s vami spolupracovali, majú veľmi dobré skúsenosti, sú tam rôzne kategórie pre rôzne typy miest vo vašej asociácii, to je dôležité, pretože to dáva príležitosť každému, aby bol uznaný, a to je e, dôležité, pretože šport má byť pre všetkých, pre jednotlivcov, ale aj pre mesta. Takže treba to podporovať. A e, v tej, na tej širšej úrovni zazneli určité otázky a máte prav, ja, e, ja som si istý, že pán Lopatelina na ne odpovie. Prečo sme nepočuli o nich doteraz až tak veľa, je, že podľa Lisabonskej e, zmluvy. Až teraz e, máme kompetencie v oblasti športu, takže až teraz je možná takáto širšia prezentácia v parlamente. A e, až teraz budú, bude väčší prístup aj k financovaniu v, v tejto oblasti športu, čo je veľmi dobré. A je tu veľká teda podpora E, na základnej úrovni pre šport. E, spomenul sa ten prvok tej, do, e, tej dobrovoľnosti, to je veľmi dôležité. A potom pokiaľ ide o zdroje a prístup k ním, treba zdôrazňovať hospodárskú hodnotu športu. Práve som prišiel z zasadnutia výboru REGI, kde bol pán Levandovský ako komisár zodpovedný za tieto otázky. A tam sme spomínali aj to, že je dôležité, aby šport mal k dispozícii určité rozpočtové E, e, e, riadky, pretože je tam dôležitý dobrovoľnícky aspekt, pracovné miesta, ich vytváranie. A potom napokon ešte by som chcel povedať, že je medzi nami viacero poslancov, ktorí aktívne sa snažia o vytvorenie deklarácie o športe. Zbierame Ehm, práve podpisy. Potrebovali by sme ešte pár e, stoviek, e, o pár stoviek viac, takže chcel by som na vás apelovať, aby ste nám pomohli e, v tejto veci. Takže to je už všetko z mojej strany. Ešte raz vítam pána Lupatelliho a ďakujem za teda organizovanie tejto mm, Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem. Keď som žiadala toto stretnutie, žiadal som oň, pretože som vedel, že je veľmi dôležité, aby sme vytvorili vzťah medzi e, touto asociáciou a e, s nami, s Európskym parlamentom, pretože viem, že ich práca nie je tak veľmi známa. A táto iniciatíva ACES je veľmi e, známa. E, ide tu o prepojenie hlavných miest, veľkých miest, menších miest. To je dôležité, pretože toto vytvára naozaj veľký pohyb. Predovšetkým v malých mestách sa tak e, dokáže naozaj zmobilizovať e, toho veľa. Samozrejme, veľké mesta majú záujem, ale práve v tých malých, v tých menších e, a cez toho docieli veľa naozaj vzbudí záujem o šport a takisto sa podporuje aj integrácia osôb, aj teda európskych inštitúcií. Takže ja si myslím, Neviem, ako by sme to formálne mohli urobiť, nad tým treba rozmýšľať, ako to povedala aj kolegyňa Kosta. Mali by sme rozmýšľať nejakým e, e, postupom, ako by sa e, to lepšie štrukturovalo aj teda pomocou európskych hravných miest športu. Takže nejaký postup možno, ako máme v parlamente pre oblasť kultúry, pretože potom, čo vstúpil do plat, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, tento aspekt je veľmi relevantný a dôležitý tiež a šport si zasluhuje našu väčšiu pozornosť aj pokiaľ ide o financovanie. Poznáme, ako smutne to vyzerá s rozpočtom pre šport. Na to musíme ešte pracovať, aby sme mohli uh, tieto rozpočtové riadky nejako posilniť. Áno, ja by som si teraz rada vypočula k tejto problematike komisiu, nej sa páči. Je niekto prítomný z komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Veľmi správne ste povedali, že máme dlhodobé kontakty, ktoré poukázali na to, čo predstavuje tento zväz hlavných miest športu. Mali sme na túto tému už aj bielu knihu zo strany komisie môžeme povedať len toľko, že momentálne máme obmedzené možnosti rozpočtu. Ale veľmi sa tešíme, že sa predstavuje tento projekt, ktorý slúži na to, aby sme mali možnosť chopiť, chopiť sa týchto návrhov. Ide o iniciatívu, ktorú sme si v Bielej knihe vždy želali toho dôvodu je jasná podpora zo strany komisie. To znamená, pokiaľ ide o rozpočtový rozvoj, tak od tohto rozvoja bude e, závisieť aj rozvoj tejto veci. Otázka znie, aká bude možnosť podporovať finančne tieto mestá. Viete, že rozpočtové prostriedky momentálne nie sú veľmi objemné. Vy ste čítate správy, viete, ako vyzerajú finančné výhľady. o to bude závisieť aj osud týchto zväzov. Tak tým sme skončili diskusiu. Poprosím pána Lupateliho, aby odpovedal na otázky. Ecco, Takže ja môžem odpovedať, pokiaľ ide o ten rozpočet, 300 e, tisíc eur ročne predstavuje náš rozpočet. Tento rok sme dostali 100 e, eur od Talianského olympijského výboru, 100 e, tisíc od členov a 100 tisíc z projektu, ktorý nám odklepla Európska únia, ACA je to tu zdokumentované v týchto podkladoch. Takže e, prežívame, keďže sme všetci dobrovoľníci, nikto nie je vlastne platený za túto prácu, takže naše srdce naozaj um, um, bije pre európskych občanov, v mene európskych občanov. E, takže vďaka dobrovoľníckej činnosti tento proces e, prežíva a na to som naozaj hrdý. A stále vlastne to ťahame e, ďalej a 100 tisíc obcí vlastne sa už zúčastňuje. To je veľmi dôležité pre šport v Európe a my chceme pomáhať vlastne tým malým obciám, a mestám eh, nad 25 eh, tisíc eh, v tejto oblasti. Teraz oslavujeme 29 teda miest a 18 hlavných miest. Toto je náš cieľ chceme ho realizovať aj teda za vašej pomoci s vašim príspevkom, ale pokiaľ by to bolo možné aj keby nám mohla pomôcť eh, Európska komisia. Veľmi by to podporilo našu činnosť. Ďakujem pekne. Otázka na komisiu z mojej strany. Čiže peniaze, ktoré očakávate od nás, tak tie je možné dostať iba na základe návrhu, alebo je to ináč? Nech sa páči. Sí, gracias, señora presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o, o prípravu aktivít v oblasti športu. Už v roku 2009 sme zverejnili výberové konania. Teraz budú existovať ďalšie výberové konania. Čiže ide práve o tieto otázky financovania, ktoré uviedol pán Lopatelli. Nezávisia od e, pracoviska šport, ale v podstate e, by sa mohli uchádzať aj e, z toho rozpočtového riadku jazykové služby, hej? Nepovedala som to dosť jasne. Máme predsa rok 2001, to je rok dobrovoľníckých služieb, takže to by mohlo tiež prichádzať do úvahy, či nie? Áno, máte pravdu, to by bola ďalšia možnosť pri výberových konaniach z roku 2010 sa bude brať do úvahy rok dobrovoľníctva. Tam bol vymenovaný šport ako priorita. Čiže v tejto oblasti sa môžu predkladať návrhy, ale existujú takisto návrhy pre rok dobrovoľníctva, ale tie sa nevzťahujú vždy len na šport, dobre v poriadku. Takže ďakujem trom pánom za to, že nás poinformovali o veciach, ktoré sme ešte nevedeli, niektoré veci boli pre nás nepredstaviteľné. A vidíte, my niečo nevieme a traja štyria aj spolu s pánom Kelim vedia viac, takže ďakujeme za túto dobrovoľnú angažovanosť. Dúfame, že hádam aj Európska únia budem môcť v tejto záležitosti prispieť. Vy predsa pomáhate aj deťom nájsť svoju cestu v Európskej únii. Takže končíme zasadanie a teraz začína zasadnutie koordinátorov.